Máme tu teraz na programe pracovný program Rumunska. Máme tu premiérku Rumunska. Nech sa páči, máte slovo. Domnule președinte al Pán predseda. Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Sunt o... Vážené dámy a páni, je to veľká čest, že tu môžem byť dnes s vami a že môžem pred vami hovoriť ako premiérka Rumunska. A prevzali sme predsedníctvo Európskej únie od Rakúska. Chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadrila svoje poďakovanie rakúskemu predsedníctvu. Zároveň by som chcela tiež vyjadriť vďaku partnerom z TRIA Fínsku a Chorvátsku. Spolupracovali sme veľmi úzko s nimi, spolupracovali sme s nimi veľmi dobre pri príprave eh, nášho spoločného vyváženého pracovného programu na nasledujúcich 18 mesiacov. Teraz odprezentujem priority rumunského predsedníctva Rady EÚ a e, takisto stanovím víziu pre budúcnosť Európskej únie. Dámy a páni, Európa bola vždy schopná prekonať prekážky a znova povstať po zložitých momentoch v dejinách. Európsky projekt v jeho súčasnej forme bol formovaný mnohými krízami, ktorými Európa musela prejsť. A dnes sa znova nachádzame na veľmi zložitej križovatke, pokiaľ ide o európsky projekt. Ale ako veľmi dobre viete, akokoľvek situácia môže byť aj dobrá. Možno ju premeniť na príležitosť, na nový začiatok. A z toho dôvodu by som chcela povedať, že moja vízia pre rumunské predsedníctvo v nasledujúcich šiestich mesiacoch nie je niečo, čo považujem iba za formálnu povinnosť. Máme viac než 500 miliónov európskych občanov, ktorí k nám zhľadajú a čakajú od nás odpoveď na budúcnosť pre Európu. A preto verím, že je pre nás veľmi dôležité ukázať občanom Európskej únie, že európske inštitúcie pracujú pre nich a že sú schopné priniesť výsledky zlepšujúce životy ľudí a naplňujúce nádeje ľudí. Prvý krok tomto rotujúcom predsedníctve bude veľmi zložitý, pokiaľ ide o rozhodovací proces. A preto sa naozaj spolieham na vašu podporu, aby sa nám čo najskôr eh, podarilo dokončiť čo najviac legislatívnych návrhov, ktoré máme momentálne pred sebou a aby sme dokázali odpovedať na úlohy čakajúce na celoeurópskej úrovni na nás všetkých Naša vízia e, sa dotýka hlavne súdržnosti, čo je jedno zo základných európskych hodnôt. A táto súdržnosť vlastne poukazuje na to, že potrebujeme mať jednotu medzi členskými štátmi a potrebujeme aj územnú a ďalšie súdržnosti, aby sme prekonali rozdiely medzi regiónmi. Potom tu máme sociálnu súdržnosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme chránili e, štyri základné slobody vnútorného trhu. Takže táto myšlienka súdržnosti je prierezová a vyplývajú z nej aj tematické priority e, nášho predsedníctva Máme ich v štyroch oblastiach. Prvá rade ide o Európu konvergujúcu, bezpečnú Európu, silnú Európu, ktorá je silnejším celosvetovým aktérom a potom Európa spoločných hodnot. Pokiaľ ide o Európu konvergencie, to je náš prvý pilier aktivít počas rumunského predsedníctva Rady EÚ. A tu by sme chceli zabezpečiť ekonomický rast, sociálny rozvoj a chceli by sme e, preklenúť tie rozdiely, ktoré existujú medzi krajinami a regiónmi. Takisto by sme chceli zvýšiť konkurencie, schopnosť, konektivitu a udržateľnosť. Vnútorný trh je samozrejme jedným z najväčších úspechov Európskej únie, je v jadre nášho projektu. A je to aj jeden z cieľov Európskej e, únie za e, rumunského predsedníctva. Potrebujeme zadefinovať potrebnú štruktúru alebo rámec, tak aby e, trh fungoval hladko. Takisto potrebujeme konsolidovať e, technologickú a vedeckú bázu európskeho priemyslu a až potom sa nám podarí stimulovať konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni a zároveň sa nám podarí vytvárať ekonomický rast a nové pracovné miesta. Budeme aj naďalej podporovať digitalizáciu a to aj v oblasti európskeho priemyslu. E, digitálna ofenzíva je niečo, čo podporovali už predchádzajúce predsedníctva. Estonci a Rakúšania na tom pracovali počas svojich predsedníctiev. A my prevezmeme štafetu a budeme naďalej bojovať v tejto oblasti rovnako intenzívne ako predchádzajúce predsedníctva. Takisto sa budeme zameriavať na zlepšenie konektivity medzi východom a západom, severom a juhom a budeme podporovať uľahčovať všetky možné spojenia, ktoré tam existujú, tak aby sme zlepšili operabilitu štyroch základných slobôd a zlepšili konkurencie schopnosť Európskej únie a zlepšili e, životnú úroveň v oblastiach, ktoré sú menej rozvinuté. Hovorila som o potrebe dlhodobých politík, e, pokiaľ ide o priemysel, ale je rovnako dôležité e, pripraviť aj úpravu energetickej únie, zákonnú úpravu energetickej únie. Toto bude naozaj veľmi dôležité počas nášho predsedníctva. Pokiaľ je o druhý pilier predsedníctva, bezpečnejšia Európa. Tu budeme mať pred sebou eh, úlohy v oblasti bezpečnosti. A Európska únia teraz čelí eh, širokej škále rôznych hrozieb a rizik, ktoré by mohli podkopať naše spoločné hodnoty a sociálnu prosperitu v našej otvorenej spoločnosti. Vo svete urýchlenej digitalizácie musíme dosiahnuť väčší pokrok, pokiaľ ide o ochranu našich občanov vo virtuálnom priestore a musíme konsolidovať našu vytrvalosť a odolnosť voči kybernetickým útokom. Bezpečnosť a kybernetická bezpečnosť budú mimoriadne dôležité pre nás v rámci akéhokoľvek projektu, ktorý sa týka informačnej spoločnosti. Ďalším eh, dôležitým potom v rámci bezpečnosti eh, sú rokovania a práce, ktoré treba dokončiť v oblasti koherentného zvládania migračných tokov a posilnenia hraníc Európskej únie. A takisto eh, zásahov a bojov proti terorizmu a pokiaľ ide o ochranu našich občanov v virtuálnom priestore. Toto všetko tiež budeme musieť posilniť. Budeme e, takisto e, sa snažiť o rozšírenie mandátu Európskeho prokurátora v oblasti boja proti terorizmu. Chceli by sme prispieť e, k hľadaniu životaschopných riešení v oblasti migrácie. Budeme sa snažiť vrátiť občanov do eh, štátov pôvodu, do tranzitných štátov a takisto budeme riešiť otázku obchodovania s ľuďmi. Tretí pilier, ktorý by sme chceli navrhnúť pre rumúnske predsedníctvo je nasledujúci. Európa ako silnejší celosvetový aktér. Naša vízia a naša hlavná oblasť zamerania bude závisieť od nášho spoločného záväzku eh, v oblasti politiky a bezpečnosti pre eh, Európsku úniu. Pokiaľ ide o bezpečnostnú politiku, budeme podporovať posilnenie našich obranných kapacít a budeme úzko spolupracovať s podobnými iniciatívami v kontexte NATO. Zároveň Eh, budeme musieť venovať pozornosť aj našim najbližším susedom. Eh, to znamená, že musíme eh, dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o rozšírenie Európskej únie. Tohto roku oslavujeme 10. výročie vytvorenia východného partnerstva a to bude kľúčový moment, pokiaľ ide o túto politiku. Budeme venovať zvláštnu pozornosť regiónu Západného Balkánu. Okrem toho budeme podporovať Európsku úniu a jej záväzky na medzinárodnej úrovni. Tu nám ide o obranu obchodných záujmov, o modernizáciu viacstranného obchodného systému a o rozšírenie dohôd o ekonomickom partnerstve a dohôd o voľnom obchode. Štvrtým pilierom rumunského predsedníctva je Európa spoločných hodnôt Inými slovami, chceli by sme eh, stimulovať koheznú politiku Európskej únii. Preto budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme podporovali hodnoty a princípy, ktoré nás spájajú. Musíme však eh, pracovať aj na viacerých problémoch, eh, ktorým stále čelíme v Európskej únii, ako je rasizmus, netolerancia, xenofóbia, populizmus, antisemitizmus alebo nenávisné prejavy Chceli by sme vidieť demokratickejšiu úniu, takže budeme podporovať e, rovnosť príležitosti a chceli by sme, aby táto rovnosť príležitosti bola poskytnutá všetkým občanom Európskej únie. Je pre nás veľmi dôležité získať si dôveru našich občanov, tak aby verili v európsky projekt. Ja zastupujem e, rumunských občanov ako premiérka tu dnes pred vami. A oni si veľmi vážia Európsku úniu, e, majú však pocit, že s nimi nezaobchádzajú rovnako, hlavne pokiaľ ide o kritiku namierenú našu krajinu za isté problémy, ktoré sa v iných štátoch považujú za prirodzené javy. A dôsledkom toho je, že sa nám dávajú podmienky, ktoré sa nedávajú iným štátom. A Rumúni to považujú za akúsi nerovnosť a Vnímajú to aj v tom, že Rumunsko nie je v šengenskej zóne. Chcela by som sa poďakovať predsedovi Junkerovi a predsedovi Tajanimu za podporu, ktorú vyjadrili nášmu prístupu do šengenskej e, zóny, do šengenského priestoru. Chcela som vám iba uviezť príklad z mojej krajiny, tak aby akékoľvek e, rozhodnutia, ktoré sa robia na európskej úrovni v súvislosti e, s členským štátom, boli vnímané ako rozhodnutia, ktoré budú mať účinok na ľudí doma, budú mať účinok aj na dôveru, ktorú títo ľudia majú v Európsku úniu. To znamená, že kedykoľvek urobíme nejaké rozhodnutie, musíme sa zamyslieť aj na uh, občanmi toho štátu, ktorého sa dané rozhodnutie dotýka. A preto musíme odstrániť akékoľvek nerovnaké zaobchádzanie tak, aby sme posilnili spoločné hodnoty Európskej únie. Vzdelávanie a kultúra sú kľúčom pre budúcnosť Európy z individuálneho hľadiska každého občana Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o konsolidáciu európskeho projektu ako takého. Takisto je pre nás dôležité nájsť riešenia, ktoré budú definovať a určovať zapojenie mladých ľudí. Musíme zapojiť mladých ľudí do budúceho smerovania Európskej únie, dámy a páni. Všetci budeme pozorne sledovať rozhodnutie britského parlamentu a Brexit bude takisto kľúčovou záležitosťou pre rumunské predsedníctvo. Vrátime sa k tomuto historickému momentu v Európskej únii ale takisto sa musíme poučiť z tejto situácie. Mají naša demokracia táto obrovská eh, nadnárodná demokracia si bude znova voliť nový Európsky parlament. A myslím si, že je dôležité zamyslieť sa nad budúcnosťou týchto volieb, pretože to bude príležitosť pre nás, ktorí veria v Európu, podporovať úniu, ktorá bude jasnejšie zameraná na základné princípy, na svoje základné princípy a ja verím v silnú Európu, ktorá bude jednotná, ktorá bude dobrá a bude splňať svoje záväzky a sľuby voči svojim občanom. A ja verím aj v Európu, ktorá bude ešte európskejšia. a bude podporovať skutočné európske hodnoty a inšpirovať svojich občanov tak, aby boli hrdí na to, že sa nachádzajú v spoločnom európskom priestore. Zjednotená silná Európa, ekonomicky, politicky a sociálne silná Európa je najlepším možným riešením pre budúci európsky projekt. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. parola al viceprezidente. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostane slovo podpredseda Európskej komisie, pán Ansip. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda, vážená pani predsednička vlády, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Vystupujem v mene predsedu komisie Junckera a som veľmi rád, že mám možnosť vystúpiť e, pri príležitosti historicky prvého rumunského predsedníctva. Rumunsko, podobne ako moja domovská krajina Estonsko a mnohé iné krajiny v Európe, oslávili svoje sté výročie v minulom roku. Boli to časy, keď sme si pripomenuli minulosť, ale tiež keď sme pozreli na to, ako ďaleko sme už došli v priebehu tohto obdobia. Rumunsko naozaj ušlo dlhú cestu. Teraz je eh, na spravom mieste a to v srdci Európy. Neexistuje lepší symbol tohto pokroku ako toto rumúnske predsedníctvo, pretože v priebehu najbližších šiestich mesiacov Rumúnsko bude viesť radu ministrov Európskej únie a to vo veľmi významných časoch pre Európsku úniu. Bol som v Bukurešti minulý týždeň spolu so všetkými ostatnými kolegami z Európskej komisie a tam sme videli priamo na vlastné oči, nakoľko je krajina pripravená a tiež aké je veľké nadšenie v Rumunsku spojené s týmto predsedníctvom. Ale predsedníctvo zo sebou vždy prináša aj zodpovednosť. A to o to viac v priebehu ktoré, eh, obdobie, ktoré je poznačené zmenami a predvoľnou kampaňou, ako povedal už mnohokrát predseda komisie Juncker. Európska komisia je vám k dispozícii, eh, veľmi ochotne vám pomôže, podporí vás eh, vo všetkých fázach tohto procesu budeme úzko spolupracovať so všetkými inštitúciami a so všetkými zainteresovanými stranami, tak aby najbližších 6 mesiacov bolo produktívnych, úspešných a tiež, aby prispeli k ešte užšej jednote Európskej únie a taktiež, aby prispeli k solidarite. Ale takisto, ako sa vy môžete spolahnúť na nás, aj my sa, Spoliehame na vás, spoliehame sa na to, že budete schopní viesť, že prijavíte stabilitu a tiež sa spoliehame na to, že budete schopní budovať mosty, hľadať koncenzy aj v Európe, aj u seba doma. Hovorím to preto, že akékoľvek úspešné predsedníctvo závisí predovšetkým od národnej jednoty a od politického konsenzu. Jednotný front domovskej krajine pomôže tiež jednotne konať únii. Navonok Rumunsko pozná význam jednoty o mnoho lepšie ako ktokoľvek iný. Keď sa Rumunsko pripravovalo na vstup do únie, celá krajina pracovala neochvene na tom, aby sa splnili všetky prístupové kritériá. To nebol len automatický proces, bol to výsledok intenzívneho úsilia celej krajiny, keď sa celá krajina zjednotila v tomto procese v snahe skonsolidovať svoju mladú demokraciu v únii solidarity a spoločných hodnot. Tieto hodnoty, teda sloboda, demokracia, princípy právneho štátu, toto sú hodnoty, za ktoré krajina bojovala. A to sú práve hodnoty, ktoré sa nikdy nesmú ohroziť či oslabiť kdekoľvek v Európe musíme všetci dokázať v najbližších šiestich mesiacoch a aj nad rámec týchto šiestich mesiacov, že to naozaj platí. Vážení poslanci, začal som tým, že som povedal, že predsedníctvo za sebou vždy prináša zodpovednosť a to sa týka všetkých Európanov. Toto bude úlohou Rumunska v najbližších šiestich mesiacoch. Bude to ťažšie ako zvyčajne. 242 návrhov komisia predložila a ešte stále sa musia podrobiť odsúhlaseniu oboch legislatívnych orgánov. A bude len veľmi málo času na to, aby sme dosiahli čo najviac z týchto návrhov schválených, pričom 18. apríla ukončí svoju činnosť tento parlament a začne sa predlobná kampaň. Mnohé z týchto 242 návrhov sa týkajú samotného jadra najaktuálnejších otázok, príprava Brexitu, migrácia, azylové pravidlá a podobne. V mojej pôsobnosti, tej digitálny jednotný trh, 7 spomedzi 30 návrhov, ktoré sme predložili ešte stále, e, sa musí odsúhlasiť. Tieto pokrývajú otázky, ktoré naozaj zavážia v životoch našich občanov. Chceme im uľahčiť predaj a nákup na internete a to cez hraničné tiež chceme zaistiť, aby bolo možné zaručiť práva v elektronickej ochrane súkromia, takže by sme to dokázali chrániť pred kybernetickými útokmi. Tiež sa to týka korporátnych pravidiel, ktoré sú aktuálne v 21. storočí. Naozaj je látka postavená veľmi vysoko v digitálnom svete a, a to platí naozaj všade. Osobitne sa to týka skutočného pokroku v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtového plánu pre Európsku úniu. Tu nejde len o čísla alebo desatinné čiarky, ide o to, aby sme sa rozhodli, akú úniu chceme do budúcna vytvoriť. Ide o našu budúcnosť e, poňatú v číslach. Diskusie o rozpočte sa týkajú toho, aby sme dokázali našim občanom, že únia je pripravená vziať svoj osud do vlastných rúk keď e, lídry sa stretnú v Sibiu 9. mája, mali by sme prejaviť náš európsky pohľad e, na budúcnosť, e, že chceme vytvoriť silnejšiu, jednotnejšiu Európu v budúcnosti. Neexistuje lepší signál Európanom, ktorí sa o niekoľko týždňov na to vydajú k pardon, k volebným urnám. Konkrétne mám na mysli tých osobitne, ktorí budú hlasovať poprvýkrát v týchto voľbách. Či už budú vo východných alebo západných členských štátoch EÚ, severných či južných, títo mladí ľudia majú mnoho spoločného. Hľadajú nádej, hľadajú svetlejšiu, jasnejšiu budúcnosť a tiež hľadajú úniu, ktorá bude dýchať oboma svojimi časťami plúc, východnou aj západnou, a, a ktorá sa bude starať o všetky časti Európy. Musíme týmto mladým ľuďom dokázať, že Európska únia je schopná tieto očakávania, ktoré majú naplniť. Toto sú teda úlohy, ktoré sú na pleciach rumunského predsedníctva. My vám budeme v tomto procese pomáhať, aby sme sa dopracovali k darnému koncu. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme, pán popredseda komisie. Teraz eh, v mene jednotlivých politických skupín nasledujú rečníci, najskôr za EPP pán Stolojan. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítam, pani predsednička vlády, tu v Európskom parlamente. Predsedníctvo rady začína tým, že európske inštitúcie prijavili všemožnú podporu rumunského predsedníctvu do budúcna. My vám to želáme tiež. Čakajú rumunské predsedníctvo nelahké témy. Týka sa to rokovaní s radou eh, v oblasti migrácie, mobility, v sektore dopravy, ďalej zhruba 40 správ ktoré súvisia s bezdržným finančným rámcom, sa tiež musí vyjednať. Ide o roky 2021 až 2027. A potom sú tu aj ďalšie významné témy. Riešenia, ku ktorým sa dopracujeme, určia ďalšie smerovanie únie v ďalších rokoch, ale ako viete, pani premiérka, vo vašom kabinete je mnoho nových ministrov, ktorí nemajú bohaté skúsenosti v rokovaniach v kontexte európskych inštitúcií a preto sa na vás obraciam, aby ste požiadali týchto ministrov, aby dodržali odporúčania expertov na stálom zastúpení Rumunska, ktorí e, tieto témy veľmi dobre poznajú. Veľmi správne ste vyslovili isté obavy spojené s tým, že členské štáty vo východnej časti únie nesmú byť eh, zabudnuté. Rumunsko v súčasnosti nie je súčasťou Schengenu ani eurozóny. To znamená, že naša krajina nie je plne integrovaná do Európskej únie zatiaľ. Predsedníctvo teda predsedovia všetkých inštitúcií naznačili, že Rumunsko je pripravené stať sa súčasťou Schengenu a že sa môže jeho súčasťou e, stať. E, to však nestačí. Je vašou povinnosťou e, ako predsednička vlády, aby ste v mene všetkých občanov Rumunska a celé podnikateľské obce Rumunska, aby čo najskôr ste sa stretli s francúzským, holandským predsedom vlády, taktiež s nemeckou kancelárkou a taktiež s rakúskym kancelárom, aby ste ich presvedčili, že Rumunsko je naozaj pripravené stať sa súčasťou šengenskej zóny Mali by ste tiež navštíviť holandský parlament. Ale bez predsedov oboch snemovní rumunského parlamentu eh, tí strátili všetku dôveryhodnosť z dôvodov, ktoré sú nám všetkým známe. Čo sa týka eurozóny, ako predseda Združenia pre prípravnú činnosť na prístup do eurozóny. Chcem povedať, že je treba vytvoriť ďalší plán na pristúpenie do eurozóny, ale musíme sa dopracovať ku konkrétnym návrhom v tomto smere, aby sme sa dopracovali k ďalšiemu pokroku. Želám vám veľa úspechov eh, v predsedníctve rady. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny socialistov a demokratov dostáva slovo pán Udo Bulman. Vážená pani premiérka, eh, drahá Viorika, srdečne ťa vítam v Európskom parlamente a blahoželám k začiatku tohto historicky prvého rumunského predsedníctva Rady Európskej únie. Veľmi si ceníme eh, tvoje odhodlanie podporovať eh, Európsku úniu, ceníme si ťa ako bývalú kolegyňu tu z Európskeho parlamentu, vnímame ťa ako oduševnenú Európanku a vidíme tu veľmi dobré predpoklady pre úzku spoluprácu s rumunským predsedníctvom. A vzhľadom na to, že úlohy, ktoré si spomenula a ktoré si stanovilo rumunské predsedníctvo ako priority, e, nebudú jednoduché, týkajú sa mnohých prioritných oblastí. S veľkým záujmom som si vypočul tvoj prejav, máš pravdu. Sociálna kohézia taktiež Územná kohézia je kľúčovou témou a to, že sa navrhuje zorganizovať nový spôsob, nový modus európskej konvergencie, to naozaj je jadrom toho, o čom sa musíme rozprávať. Posledné hodiny dnešného dňa dokážu, aká naozaj vážna situácia je v Londýne a aké veľké úsilie bude potrebné ešte vynaložiť v tomto smere medzinárodné finančné trhy ďalej daňové otázky. Toto všetko musíme e, spracovať. Ďalej migračná otázka. Aj toto je jedna z najvýznamnejších tém. Tu by som e, chcel e, pochváliť tvoje úsilie. Ty si totiž rozhodla v čase Vianos, že sa Rumunsko pridá ako krajinám, ktoré chcú zachraňovať životy v Stredozemnom mori a že Rumunsko nebude jednou z krajín, ktorá sa obracia chrbtom k tým, ktorí potrebujú pomoc. Chcel by som sa však e, vyjadriť aj k tomu, že máme problémy, o ktorých je treba hovoriť otvorene. Sú veci, ktoré nás naplňujú obavami. Mnoho v sektore súdnictva v Rumunsku sa musí zreformovať a korupcia sa musí naozaj potlačiť a to rozhodne ak v modernej Európe je situácia, keď v jednej krajine tajná služba má vplyv na rozhodovanie súdov a na prokuratúru, to nemôžeme akceptovať, vážení kolegovia. Hovorím o tom tu, na tomto mieste, ale mal by som si o tom pohovoriť aj s prezidentom Rumunska. V jeho právomoci totiž je činnosť tajnej služby v tomto smere, teda sa môžem obrátiť na komisiu. Jednota je síce pekná, ale pomenujeme veci správnym menom a ukážeme prstom naozaj na tých, ktorí sú zodpovední. Ak vo vašej krajine teda hovorím o veciach, ktoré sa dejú e, za chrbtom, e, o ktorých my možno nevieme, ale ak v Rumunsku sú nejaké nepravosti, ak ľudia trpia dôsledku e, nečinnosti súdnictva, to je nepripustné nie je prípustné povoliť všeobecnú amnestiu. E, My rozhodne e, vás môžeme len odhovoriť do takéhoto opatrenia. Snažte sa predsadiť princípy právneho štátu tam, kde je to nevyhnutné. Ja viem, že e, to chcete, prosím, urobte to, pre, pretože naozaj ide o budúcnosť vašej krajiny. Je to dôležité pre vás, pre vašu krajinu, pre um, predsedníctvo a Európa vám v tomto pomôže. Právny štát je výdobytkom Európy, pričom cieľom je chrániť jedin, jedinca. E, sloboda je dôležitejšia ako svobodné konanie štátu. E, my, sociálni demokrati, to vieme, pretože pred 150 e, rokmi sme vytvorili základy našho hnutia na, na týchto hodnotách a budeme to brániť všade tam, kde je to ohrozené, ale právny štát to rozhodne nie je nejaký nástroj pre politickú konkurenciu a tiež na získanie politickej podpory. A to je treba dodržiavať a uznávať všade a na všetkých politických eh, stranách. Pani predsednička vlády, ste veľmi odvážna žena, to viem. Vaša reformná snaha môže byť vynikajúcim predpokladom pre ďalších 6 mesiacov, pre úspešnú spoluprácu, ale povedal by som ešte niečo ďalšie. Tí, ktorí vždy presne všetko vedia, najmä konkurenti eh, z EPP. Ak v týchto dňoch je krajina, kde sa uzatvárajú univerzity, a to sa neudialo nikdy od čas fašizmu, keď je krajina, kde sú podkopované práva novinárov, kde nie je sloboda prejavu, tak eh, si pozametajte pred svojimi dverami iba preto, že nemáte odvahu povedať to pánu Orbánovi priamo do tváre, čo by ste mu povedať mali tak si neutierajte svoje špinavé topánky o rohošku rumunského predsedníctva. Takto sa e, nesmieme stavať politické diskusie v Európe. Povedal som tam aj pánu Junkerovi, počul to odo mňa veľmi priamo. Ja to spomínam len preto, aby to zaznelo aj tu v snemovni pri tejto príležitosti. Ďakujem. Teraz sa EKR, pani Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de... Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážená premiérka, v prvom rade dovolte, aby som vás privítala, zaželala veľa úspechov. 6 mesiacov to nie je až tak veľa na rokovania, takže budete musieť byť e, schopní pozerať sa rovnakým smerom a spolupracovať aj s nadchádzajúcimi predsedníctvami. E, rozšírenie bude prioritou, to vieme. Už mnoho rokov EÚ sa touto ambíciou rozširovania nezaoberala. Ak sa uskutočnia potrebné reformy a ak sa krajiny Západného Balkánu sa posnažia, tak budú môcť pristúpiť v roku 2025. Ale EÚ sa sama musí dať do, poriadku Grécku. Mám na, pamäť, na mysli v prvom rade Brexit a taktiež rastúcu nespokojnosť Európanov z oči voči otváraniu hraníc a nekontrolovanej migrácie. Dnes musíme prebrať austrálsky model a bojovať proti nezákonným vstupom. Dúfam, že to budete takto taktiež vidieť a že sa to prejaví aj pri rokovaniach o prípadných pristúpeniach. Ďakujem teraz za ALDE, pán Ferhovštad. Ďakujem, pani premiérka. Vaša krajina preberá mm, predsedníctvo eh, v významnom čase. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Ja tu mám zoznam mobilita, balík pri, pre e, dopravu, banková únia, e, nefungujúci dublinský systém, viacročný finančný rámec, e, tam potrebujeme tiež dohodu a t, dva, dve konania podľa článku 7 proti e, polskej vláde a e, proti Orbánovi za tým je tento Európsky parlament. Takže toto vás všetko čaká, ale počas vášho predsedníctva nebude dúfam, tretí prípad e, konania podľa článku 7 e, proti e, rumúnskej vláde. Ja mám totiž to pocit, že mm, v súčasnosti ste už len krôčik od toho, ak budete naďalej ignorovať stanoviska Benátskeho výboru a dva legislatívne spisy, o ktorých sa diskutuje vo vašom rumúnskom parlamente. A v Bukurešti som sa stretol s pánom Drahomírom, predsedom e, vášho parlamentu. On obhajoval tie legislatové spisy a postoj vašej väčšiny povedal, že právny štát to je otázka subsidiarity, ale ja vám môžem povedať, že mnohé e, veci v EÚ sú otázkou subsidiarity, ale určite to neplatí pre právny štát. To nie je otázka subsidiarity v EÚ. A musím vám povedať, že to isté som povedal ten istý deň, keď som sa stretol s pánom Teričanom a on mi slúbil, že vaša vláda a obe e, väčšinové strany zmenia návrh a bude to v súlade s stanoviskom Benátskeho výboru. A naviac sa so mnou zhodol na tom, že Benátsky výbor ešte vypracuje druhé stanovisko, keď už sa ten návrh pozmení. Takže sa to vráti na Benátsky výbor čiže obnovenie nezávislosti súdnictva, e, obnovenie trestného zákonníka a taktiež zákona o mimovládnych organizáciách. Úprimne vám musím povedať, že odkedy sme sa e, stretli e, v Bukurešti, aj pán Bulman tam bol. Zatiaľ ani jeden tento slub splnený nebol a naopak vaša vláda trvá na e, zlých postupoch, ako to robia Orbán a Kačinsky. A ja sa vás pýtam, to som čítal v tlači, že máte plán na schválenie zákona e, na udelenie amnestie pre páchateľov korupcie, čiže tie veľké ryby by boli vlastne mimo e, zákona, e, teda mimo dosahu zákona ak sa to potvrdí, tak minimálne moja politická skupina e, nepôjde do volieb s takými partnermi. My naozaj mať i čisté demokratické sily, ktoré chcú e, očistiť krajinu od korupcie a taktiež e, moc e, bývalých tajných služieb. To nie je ani kritika voči vašej krajine alebo rumúnskym obyvateľom, ale je to kritika istých postupov vašej politickej väčšiny. A Myslím, že to sa e, musí dať kritizovať. Ja som e, čestný e, občan Rumunskej republiky. Stal som sa ním v roku 2001. Ja som vtedy obhajoval rumunské záujmy v kontexte zmluvy z NIS. Nice vtedy e, sa mali e, udeliť e, Rumúnsku menej významné hlasovacie práva, pretože to bola tak povediac krajina východnej Európy a vďaka mne sa to podarilo zvrátiť a samozrejme, že to bolo správne pre Rumúnsku republiku, teda tie isté práva hlasovacie ako ostatné krajiny. A um, to isté si myslím aj v kontexte eura a Schengenu. Takže e, e, musíte byť skutočnou premiérkou vašej krajiny. E, musíte byť nekompromisná vo vzťahu s korumpovanými súčasnými silami. Ďakujem. Ďakujem teraz za zelených pani Keller. Vítajte, pani premiérka celé predsedníctvo vítam. E, nové predsedníctvo je príležitosť pre krajinu zažiariť, ukázať, čo dokáže v oblasti e, diplomatickej, e, dosahovaní pokroku a naozaj zapôsobiť na všetkých ako krajina vláda. A naozaj je to dôležité na kontexte medziinštitucionálnych vzťahov, ale je to tiež čas, kedy sa všetky pohľady zaoberajú tou krajinou. A to, čo vidíme v prípade rumúnskej vlády, je znepokojujúce. Rumúnsko má e, dlhé skúsenosti s bojom za slobodu a občianskej slobody. Rumúni e, prevrátili diktatúru po 42 rokoch. Pristúpili ste k EÚ, významný pokrok ste dosiahli hlavne v boji proti korupcii. Ale toto sú všetko výdobytky, na ktoré môžu byť Rumúni pyšní a pyšní sme na to, čo ste dosiahli aj my. A teraz sú tisícky Rumunov v uliciach a žiadajú dobrú správu veci verejných a občianskej slobody, ale problém je v tom, že ich nepočujú, pretože e, vláda postupuje práve proti ním a navrhuje e, zmeny zákonu, ktoré umožňa korupciu a dokonca sa okresajú protestné práva na boj proti takýmto zákonom, ale práve, že predsedníctvo musí ísť dobrým príkladom a musí byť dôveryhodné a ešte stále sa môžete stať tým dobrým príkladom, ktorý v Európe potrebujeme, ale čas beží bude veľa udalostí, Brexit, či už k nemu dojde alebo nie, potom voľby do Európskeho parlamentu a zároveň EÚ potrebuje aj dlhodobú víziu, takže naozaj je dobre, že ste naplánovali ten summit v máji, ale na to, aby to naozaj pomohlo, tak treba hovoriť o tých najpalčivejších témach, ktoré musíme vyriešiť, napríklad boj proti klimatickým zmenám, e, prechod na bezuhlíkové hospodárstvo, ako spraviť zo sociálnych práv realitu a nielen pekné slova. A taktiež e, e, oslabenie právneho štátu v mnohých členských krajinách. Takže vám tu želáme veľa šťastia, pretože vás to čaká a dúfam, že budeme príjemne prekvapení. Ďakujem. Teraz za GUE NGL pán Silikiotis. Ďakujem pekne. Vítam vás, pani premiérka, v Európskom parlamente. Rumúnske predsedníctvo sa bude musieť zaoberať aj na e, dopady hospodárskej finančnej krízy. A je tu aj veľká nezamestnanosť, hlavne mladých. Proti nej treba bojovať aj e, e, ochudobňovanie veľkých častí obyvateľstva a sú tu správy za roku 2017 a 2018 a každý siedmy eh, eh, dôchodca je pod hranicou chudoby eh, v EÚ. Takže EÚ a aj vaše predsedníctvo mm, musí aj získať dôveru Európanov pred voľbami, ale musí byť jasné, že sa budeme zaoberať katastrofálnymi dopadmi kapitalizmu a neoliberalizmu. To znamená, že logika e, rozumného alebo prehnaných teda hospodárskych opatrení e, vo vzťahu s rozpočtami, že sa s tým musí skončiť e, a progresívne sily aj v Európskom parlamente žiadajú posilnenie sociálnych práv a sociálneho dialogu. O to musí ísť. Takže naozaj potrebujeme tu e, zameranie na potreby Európanov. E, v súčasnosti máme iba mm, prázdne slova, prehlásenia, ktoré v podstate v praxi nič nedosahujú. Treba investovať do skutočného hospodárstva, dosiahnuť e, súdržnosť a zvýšiť blahobyt ľudí. Toto sú ciele, ktoré mm, musia byť smerodajné vo vzťahu s viacročným finančným rámcom a to by mala byť tiež priorita vášho predsedníctva. Musí ísť o to, aby e, tu boli nové e, kvalitné e, pracovné miesta vytvorené, bojovať tak proti nezamestnanosti a členské krajiny musia aj e, reagovať na migračnú krízu, e, ale e, v humanitárnom duchu. A ešte Turecko. EÚ sa musí v kontexte vzťahov s Tureckom zaoberať otázkou toho, ako Turecko bude porušovať napríklad zvrchovanosť Cypru Teraz pán Paxas za EFTD. Ďakujem pekne. Vážená pani premiérka, hospodársky rast v EÚ, lepšia obrana, spoločné hodnoty, to sú otázky, o ktorých sa už dlhé roky diskutuje, ale Zatiaľ odpovede nie sú dostatočné. Súhlasíte, pani premiérka, že v súčasnosti najdôležitejšie je zodpovedať dve otázky. A síce zjednotenie EÚ e, to už nie je priorita, skôr sa hovorí iba o rozširovaní a rozširovaní a potom e, britské referendum, prečo toľko Britov hlasovalo za vystúpenie Spojeného kráľovstva, čo môžeme spraviť na to, aby to isté nechceli urobiť e, Nemci alebo Francúzi alebo nejaký iný veľký národ. Takže tieto otázky nebudú zodpovedané nejakým ďalším programom za rast. Jednoducho EÚ sa musí zmeniť. Ďakujeme za ENF, pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dve, dva body ma zaujali. Socialistická vláda, e, ktorá ochranu hraníc a migráciu má na programe ako prioritu. Blahoželám a pán Bulman e, nehovorí o programoch, ale zaoberá sa e, s starými modelmi politickými a prešiel rovno do protiútoku, takže to sme všetci počuli. E, preberáte žezlo po Rakúsku. Ktoré vlastne veľmi veľa vecí prebralo za ostatných 6 mesiacov a skutočne vám želám všetko dobré, pretože išlo tu o veľmi komplikované záležitosti, ktoré boli na programe. Niektoré z týchto vecí boli skutočne komplikované a bolo to tu počuť a Rešpektujem vašu krajinu a váš národ, ale mne skutočne ide o to, vedieť, či vaša eh, vláda je skutočne schopná zorganizovať predsedníctvo správnym spôsobom. Potrebujeme uh, určité zručnosti a nevieme presne, či sa vám to podarí. Nechceme, aby, sa tu, aby tu došlo k nejakej strate v rámci interných problémov. Máme tu legislatívu, ktorá sa týka korupcie, ktorá takisto musí byť doriešená a na to máme 6 mesiacov. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Ivan, nech sa páči za nedaradených. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Áno, na rozdiel od ostatných, ktorí tu kritizovali a boli provokatívni, ja si myslím, že toto predsedníctvo bude úspechom. A ja som presvedčený napríklad aj o tom, že rumúnske predsedníctvo bude úspešné preto, že jednoducho inak sa nedá. Európska únia sa nachádza vo veľmi komplikovaných časoch a čo potrebujeme je to, aby sme všetko to, čo sa tu povedalo, pretavilo do skutkov a istotne vám, vás uistujem o mojej osobnej podpore. Pre mňa sú tu teda dve témy, ktoré sú kľúčové a dôležité. Po prvé, Tri štvrtiny členských štátov v Európskej únii momentálne čelí fenoménu, ktorý sa nazýva moderné otroctvo. Sú tu ľudia, ktorí nemajú svoje práva, nemajú možnosť eh, užívať si svoje osobnej slobody. Nede tu iba o Rumunov. Hovorím tu o troch štvrtinách ľudí a máme viac než 170 tisíc občanov, ktorí žijú v Nemecku, ktorí sú predmetom takéhoto moderného otroctva. To je veľký problém. Druhá vec, ktorá je dôležitá, hovorili ste o kohézii. Áno, potrebujeme na to finančné zdroje, priame a nepriame náklady, ktoré súvisia s korupciou na úrovni Európskej únie, sa odhadujú na tejto úrovni na 1 trilión eur. A toto je jednoducho niečo, čo postihuje aj Rumunsko. Zhruba 40 miliard eur sa stratí v Rumunsku kvôli priamým a nepriamým nákladom. A sú tu ďalšie krajiny, teda 2 miliardy sa strácajú každý rok, napríklad v Taliansku zhruba 120 miliónov sa stráca v Španielsku hovoríme tu teda o trilióne eur, ktoré sa dajú využiť na to, aby poviedli k nejakej pozitívnej zmene, ak by sme sa venovali tomuto fenoménu správnym spôsobom. Ďakujem pekne. Chcel by som pozvať všetkých kolegov k tomu, aby dodržiavali časové sloty, pretože meškáme. Teraz zostane slovo pani Šujica. Nech sa páči, máte minútu 30. Vážený pán predseda, vážený prezident. A teším sa, že ste prišli medzi nás, že ste na prvom predsedníctve a týmto sa vlastne začína prvé predsedníctvo Novej trojky, na ktoré sa zúčastní aj moja krajina, Chorvátsko. Ja som presvedčená o tom, že tá spolupráca naša bude vynikajúca. Ja som váš pracovný program veľmi pozorne si vypočula a viem, že otázka kohézie je veľmi komplikovaná ale dúfam, že sa nám podarí v tejto oblasti zaznamenať pozitívne zmeny. Pokiaľ ide o prispôsobenie sa juhu a severu, na ktorom chcete pracovať, dúfam, že to bude pre nás všetkých veľký pokrok. Aj tá bezpečná Európa, o ktorej ste hovorili, dúfam, že to jednoducho všetko bude tak, ako si to želáte a dúfam, že sa niektoré krajiny dostanú do Schengenu, že nám pomôžete, aby sme sa konečne zbavili tej Európy dvoch rýchlosti. Ešte okrem dvoch priorít ste spomenuli aj silnú Európu. Silnú Európu, ktorá by bola globálnym partnerom. To je veľmi dôležité, avšak čo ma tu znepokojuje, a to je už posledný bod z vašej strany, to je Európa spoločných hodnot, o ktorej ste hovorili. Áno, sú tu viaceré otázky, o ktorých ste hovorili. Počuli sme to aj od kolegov, že sú tu viaceré protesty, veľa nespokojností všade na uliciach vo vašej krajine možno sa spochybňujú aj princípy právneho štátu. Na druhej strane ste hovorili, že právny štát je otázkou subsidiarity e, a to nemôžeme prijať. Počuli ste, čo povedali vaši občania v uliciach? Počuli ste to a chcete to aj realizovať? skutočne chcete vo vašej krajine obhajovať právny štát, toto je snad to najdôležitejšie. Ďakujem pekne. Pani Rodriguez, Vítam vás, pani predsedkynia vlády, cená kolegyňa, kolegovia. Rumunské predsedníctvo bude prvým predsedníctvom vašej krajiny a bude to vlastne posledné predsedníctvo pred európskymi voľbami a preto treba povedať, že to bude veľmi dôležité predsedníctvo. Preto by sme sa mali súhlasiť predovšetkým na summit, Subiu summit. Je to naša posledná príležitosť na to, aby sme občanom predostreli iný druh Európy, všetkým občanom predtým, než vlastne začnú európske voľby. Takže dovolte nám povedať, aké sú na našej strane očakávania, želania, pokiaľ ide o to, akú Európu by sme my chceli mať, pokiaľ ide o ten blížiaci sa summit. My si myslíme, že ste nám predostreli správne priority na to, aby tu bolo taká väčšia zomknutosť medzi Európanmi a kohézia je kľúčovým slovom v tejto oblasti. Uviedli ste hospodárske, sociálne, politické formy kohézie. V tomto všetkom vás podporujeme a môžete tieto pretaviť ešte do niečoho konkrétnejšieho. Prvá vec je teda sociálny pilier, ktorý sa pretaví do európskych predpisov do silných európskych finančných nástrojov. Druhou záležitosťou by mohla byť nejaká pre, prvotná dohoda ohľadne viac, na, viac ročného rozpočtu, kde by kohézia bola kľúčová. Dokonca, ak by som to tak mohla povedať, možno nie pre všetky členské štáty, ale aspoň pre eurozónu. A je tu ďalšia veľmi dôležitá vec, a to je to, že Európska únia počíta s európskymi hranicami a dúfame teda, že už teda aj Rumunsko bude začlenené do šengenskej oblasti. Ďalšia vec je možno také lepšie partnerstvo so všetkými našimi susednými regiónmi vrátane e, južného susedstva, to znamená východné susedstva, s ktorým počítate aj vy. Ak sa nám všetko toto podarí, tak to bude oveľa jednoduchšie vysporiadať sa s problémami migrácie. A na záver, ak budeme mať takúto Európu, tak táto Európa skutočne prinesie jednotu, akýkoľvek už bude výsledok, pokiaľ ide o Brexit. Je to teda historická príležitosť, ale aj úloha, ktorú máte pred sebou. Ďakujem pekne, pán Deva. Vážený pán predseda, rumúnske predsedníctvo je kľúčové, aj pokiaľ ide o Brexit. Chcel by som, aby predsedkynia vlády Rumunska pomohla našej premiérke v tejto oblasti. Pred dvomi rokmi sme si mysleli, že to všetko pôjde ako malina, pokiaľ ide o Brexit. Ale teraz vidíme, že to je ten horúci zemiak, ktorý si pohadzujú ľudia a ťažké to je aj pre predsedkyňu vlády Terezu Majovú, ktorá sa teraz musí vysporiadať s týmto problémom. V snemovni e, poslaneckej u nás je to veľký problém, ale zdá sa, že premiérka nechce sa tohto problému len tak zbaviť a je dosť dôsledná, uvedomuje si, že je to skutočne problém, ale je odhodlaná urobiť všetko preto, aby Británia získala. To znamená, je ako keby medzi dvomi mlinskými kameňmi. Čakáme tu so zadržaným dýchom na určitý nový príval ehm, pozitívnych informácií. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Ujazdovský. Nech sa páči, minúta. Vážený pán predsedajúci, kolegovia kolegyne, chcel by som popriať Rumúnsku predsedníctvo, ktoré bude úspešné. Apelujem na vás, aby sme sa venovali v tomto, tejto diskusii hlavne programu predsedníctva. Máme tu veľa vecí týkajúcich sa napríklad rozpočtu, nové formy migračnej politiky v rámci európskej politiky. To znamená, sú tu celé, celá paleta otázok, ktoré sa týkajú programu predsedníctva a predovšetkým politika kohézie. To je takisto téma a priorita, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a ja som presvedčený o tom, že Rumunsko v tejto oblasti prinesie také takú citlivosť e, geopolitickú ohľadne všetkého toho, čo sa deje na východnej časti nášho kontinentu, pokiaľ ide napríklad aj o vzťahy s Ruskom. Samozrejme, tie hlavné kľúčové e, hodnoty, ako napríklad udržiavanie právneho štátu, to sú záležitosti, ktoré sú vynimočne dôležité, ale myslím si, ctení kolegovia a kolegyne, popriať Rumunsku to, aby zvládlo tieto problémy, vysporiadalo sa s týmito ťažkosťami. Rečník bol prerušený. Je tu modrá otázka na vás, nech sa páči, pán Nikolaj. Pani Nikolaj. Ďakujem pekne za slovo. Bez pochyby rumunské predsedníctvo bude výzvou je veľmi ťažké hovoriť o budúcnosti Európy, keď vidíme situáciu s Brexitom. Pre niektorých je však veľmi ľahké hovoriť, ako keby boli mimo reality a takéto dezinformácie a nedostatok konzistentnosti pri vyjadrovaní sa je jednou z hlavných víziev, ktorej čelíme na úrovni Európskej únie. Právny štát je prioritou pre Rumunsko, to je jasné. Pozrite sa na spôsob, akým rečnička je prerušená. Mali by ste položiť otázku. Mala to byť otázka a nie pánovi Ujazdovskému Nikolajovi. Pán predseda, sme dvaja Nikolajovia, alebo dve Nikoli, takže kto má hovoriť? Vy ste žiadali o otázku prostredníctvom motrej kartičky. Mali ste reagovať na predchádzajúceho rečníka. Ale ak nemáte čo povedať, ak nemáte otázku, nie, ja nemám otázku, ja budem hovoriť. Dobre, tak budeme hovoriť neskôr. Pán Ökmark, nech sa páči, máte minútu 30. Mr. Speaker. Vážený pán predseda parlamentu, vážená pani premiérka, ja myslím, že to je fantastické, že Rumunsko je predsedajúcou krajinou Európskej únie. Je to znak toho, ako ďaleko Európa šla, ako sa rozvinula. Ale takisto, aby to bolo fantastické, treba konať. Chcel by som vám povedať, že vy, vaša vláda, musí bojovať proti korupcii, tak ako ktorákoľvek iná vláda. Ospravedlňovanie skorumpovaných politikov Hovoríte, že väzenia pretekajú, praskajú vo švoch. Takéto niečo nie je priateľné v Európskej únii. Tí, ktorí bojujú proti korupcii, proti tým bojovať, to nie je priateľné. Dekriminalizovanie korupcie alebo pardonovanie, odpušťanie tým, ktorí sú skorumpovaní, to nie je akceptovateľné. Udo Bullman, ktorý vedie socialistickú skupinu, vás obhajoval. Ale to bola hamba pre socialistickú skupinu. Pre skupinu socialistov a demokratov naozaj si veľmi znižil latku. A vy musíte prevziať na seba zodpovednosť, aby ste zaručili sa za Rumunsko. Veríme, že to, že vediete EÚ, to znamená pre vás istú zodpovednosť. Zhostite sa je náležite. Pán Hökmark, je tu modrá kartička, akceptujete ju? Pani Franculika, nech sa páči. Vaša otázka. Stimate koleg, eh, Dan... Vážený pán kolega, nemyslíte si, že je to zahambujúce, keď eh, pán Jozef Dol, predseda EPP, zablahoželal pánu prezidentovi Johannesovi, prezidentovi Rumunska, a povedal mu, že určite to bude úžasné, keď rumunské predsedníctvo povedie EÚ. My však vieme, že rotujúce predsedníctvo EÚ je v podstate záležitosťou vlády a premiéra. Nie je to zahambujúce, že rotujúce predsedníctvo teraz prešlo do rúk pána prezidenta Johannesa, ktorý urobil obrovskú politickú chybu je to skutočne bizarné, pretože Rumúni musia poznať pravdu. Odpoveď, e, vážený pán predseda, e, myslím si, že môj kolega nepochopil vôbec, o čo tu ide. Ja som predsa hovoril o problémoch, o problémoch korupcie v Rumunsku, ako sa to prejavilo a, a ako to spracovala Benátska komisia, Transparency International a ďalší, ak sa ospravedlňujú a odpúšťa sa rumunským politikom, tak ako napríklad rumunský premiér o tom hovoril na BBC a blahoželali ste prezidentovi e, vašej krajiny, keď niekto blahoželá, ja sa neznepokojujem, prečo by som sa mal. Socialisti a demokrati by mali byť rovnako prísni k Rumunsku ako k Maďarsku a k Poľsku pretože zneužitie moci je vždy zneužitím moci, vždy proti nemu treba bojovať vy i my. Fajon, prego, minuto, Vážená pani Fajon, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán premiér, hneď od začiatku vášho predsedníctva ste e, upútali na seba pozornosť. Verím však, že zvládnete do konca vášho predsedníctva dobre svoju úlohu, najmä čo sa týka Západného Balkánu. Takéto veľké úlohy pred vami stoja. Potrebujeme pozitívne príbehy z tohto regiónu. Chcem preto zablahoželať priateľom z Macedónska, ktorí hlasovali v parlamente a zmenili ústavu. Dúfam, že aj Grécko bude hlasovať a bude to pozitívna správa. Lídry boli odvážni a múdri a rozriešili tú, tento dôležitý spor. Rada by som apelovala na lídrov, na vedúcich predstaviteľov, na predsedníctvo, aby bolo naozaj prísne voči pokusom rozmontovať naše inštitúcie. Potrebujeme rozumnú Európu. Stabilná a mierová Európa alebo žiadna Európa. Myslím si, že sa postavíte na čelo Európskej únie a budete ju viesť dobre. Ďakujeme. Na im minútu ďalšia rečnička, pani Tomašič. Vážený pán predseda, toto je prvé predsedníctvo Rumunska v týchto komplikovaných časoch, kde sa musíme dohodnúť na viacročnom finančnom rámci a kde nás opúšťa jedna členská krajina, Spolu s európskymi voľbami to bude určovať budúcnosť našho spoločenstva. Myslím si, teda dúfam, že vnútorné problémy Rumúnska, tento ambiciózny program aktivít nebude týmto negatívne ovplyvnený. My nemôžeme strácať čas, ak by, mali by sme to hovoriť o politických otázkach, pretože svet okolo nás nezastal kvôli našim problémom. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, a to, že rumunské predsedníctvo sa chce venovať kľúčovým problematickým témam. Otázka bezpečnosti je dôležitá. Európa nie je viac nebezpečí ako predtým, ale už tu nie je tak bezpečne ako predtým. Ochrana hraníc musí byť jednou z našich hlavných priorit. Ďakujem pekne. Pán Marinesko, je pre mňa veľkým potešením, že môžem začať rokovanie k legislatíve pod rumunským predsedníctvom. Už na tom pracujem s rumunským stálym zastúpením a prispejem e, k legislatívnym spisom. Takisto rumunskí občania, ktorí budú prispievať ku všetkým problematikám, ktoré sú na stole. E, nechcem, aby sa tu obviňovali PSD, ALDE a ďalšie strany. Myslím si, že to je nefér, že sa zarazil, že sa bráni e, voľnému pohybu rumunských občanov a takisto e, právny štát, tieto obvinenia, to sa mi vôbec nepáči. Vážená pani premiérka, máte politický konsenzus interne, ale nemal by byť konsenzus, ktorý by bol proti európskym hodnotám alebo proti právnemu štátu. Radi by sme E, sa dostali do Schengenu a preto musíte v justičnej sfére ešte popracovať, e, vyslať ministrov, prediskutovať si v európskych hlavných mestách, čo, robí, čo robia oni a ako hlasovať. Musíte naozaj si to premyslieť, koho vysielate za seba, kto vás bude reprezentovať v rade. A nemali by ste e, európske fondy používať nerozumne. Potrebujeme diálnice, potrebujeme nemocnice v Rumunsku, použite ich múdro. Ste na strane Rumunov a s úctou k európskym partnerom budete zastupovať Rumunsko a prejavovať e, želania nielen Bukurešti, ale celej Európskej únie a všetkých Rumunov. Pán Marinescu, modrá karta pre vás. E, ste ochotní prijať od pani Konsári? Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som sa tak zamýšľala, prečo nikto nehovorí o porušeniach ľudských práv v EÚ, najväčších porušeniach, ktoré sa dejú v Rumunsku voči Rómom. Ako sa s nimi zaobchádza v Rumunsku? Ja by som sa vás chcela spýtať, prečo je to vďaka faktu, že sa veci zlepšili voči Rómom, alebo to, čo teraz tak funguje, často sme v diskusii takí zdvorili, že nehovoríme o negatívnych veciach. Prečo o tom nehovoríme? Pán Marinesku, nech sa páči, máte slovo. Áno, hovorí pán Marinesku, podľa môjho názoru je to otázka, e, ktorá vyplýva z nedostatku informácií e, poslancov Európskeho parlamentu. Prosím, príďte so mnou do Rumunska, príďte do môjho regiónu a ďalší kolegovia z parlamentu vás určite tiež pozvu. Príďte s nami a navštívte v teréne Rómov a uvidíte, čo sa naozaj deje na vlastné oči. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Weidenholzer. Na jednu minútu nech sa páču. Vážená pani premiérka, každý rok sa mení predsedníctvo EÚ, je to rutinný postup. Prevzatie predsedníctva zo strany e, Rumúnska e, je trošku e, odklonom, pretože je to pod, je pod obrovským časovým tlakom a tiež prevzatie predsedníctva je krajina, ktorá uvádza celú tú problematiku do centra pozornosti. Komisia pre pred niekoľkými eh, týždňami pri, prísluš, príslušné rozhodnutia. Budúci pôrok sa bude veľmi pozorne sledovať vývoj v Rumunsku a preto samozrejme je tu príležitosť. Krajina môže ukázať, že je pripravená riešiť svoje interné problémy. Sme presvedčení, že Rumunsko na európskej úrovni môže posúvať ďalej mnohé a samozrejme vás pri tom budeme podporovať. Ďakujeme a teraz má na minútu slovo kolega Jurek. Zanim začne korzystać z przysługującej minuty. Ďakujem veľmi pekne. E, rád by som v svojom krátkom prejave vám povedal, že po vystúpení pána e, Bulmana pred 20, 20 minútami som sa snažil e, ujať slova, ale bol to predseda Tajany, ktorý predsedal, a e, článok 11 našeho rokovacieho poriadku nám ukladá vzájomný rešpekt a vyhnúť sa vzájomnému obviňovaniu. To, čo hovoril pán Bulman, ktorý hovoril o jednej vláde, o jednej krajine, členskej krajine EÚ, keď použil slovo fašistická, e, to ukazuje nerešpektovanie tohto parlamentu, E, vo vzťahu k najväčšej politickej skupine e, v tomto parlamente, skupine pána Tajaniho. Pán predseda by mal reagovať. To bol môj prvý bod. Po druhé potom neexistuje právny základ, ktorý by umožňoval nedať slovo niekomu, kto si o slovo zažiadal. V prípade otázky e, procedurálnej pán Bulman nebol jediný, ktorý hovoril v tomto štýle Prosím, pán predseda, v, v túto ne, nepriateľnú situáciu by ste mali riešiť. Nedostatok reakcie zo strany predsedníctva, predsedu, pardon. A teraz by som vlastne začal svoje vlastné vystúpenie, na ktoré mám jednu minútu. Nie, nie, hovorí pán predsedajúci, prepáčte. Vy ste e, e, použili svoj rečničký čas e, Verovali ste sa pánu Tajanimu. On samozrejme veľmi dobre vie, o čo ide. Ja mu to síce odkážem, ale to bolo v každom prípade zmysel vášho príspevku. A teraz má slovo pán Andrie. Vážená pani predsedajúca, vitajte vo svojej niekdajšej rokovacej sále. Ako viete, pozícia našeho parlamentu v týchto otázkach je jasná. Európsky projekt má veľké ambiciozne výdavky, treba plniť ciele e, udržateľného rozvoja, boj proti klimatickým zmenám a nerovnostiam sociálneho charakteru. Vzhľadom na nárast extrémizmu tento európsky projekt e, prechádza určitou zmenou. Rada by mala zohľadniť, že tento signifikatívny proces, pokiaľ ide o zdroje EÚ, E, nemá dostatočné e, vykrytie výdavkov. Veľmi chápem, že by ste chceli e, definovať možnú dohodu vo viacročnom finančnom rábce. Mohli by ste nám uprezniť, čo rozumiete na jednej strane, ako vlastne očakávate uspôsobiť fungovanie parlamentu v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujeme Mercedes Breso a ďalšou rečničkou, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený, vážená pani premiérka, všetko dobré v prvom rade vám želám v vašom predsedaní. Ďakujem vám za vaše tematické politiky, ktoré ste uviedli. Ja by som sa e, rada vyjadrila k teritoriálnej konvergencii. Nemyslím si, že by niektoré z teritórií si zaslúžilo e, zabudnutie. A práve preto, že si myslím toto, Myslím si aj to, e, že je nevyhnutné mať tu v parlamente agendu pre e, e, vidiecké oblasti, oblasti, ktoré sú na okraji územia. Máme tu agendu pre mestské oblasti, ale e, žiadnu agendu pre túto oblasť, ktorú som spomínala. Možno by ste sa mohli ujať slov parlamentu, mohlo by možno treba použiť iniciatívu, ktorá by viedla k vytvoreniu takejto agendy. Myslím si, že je veľmi dôležité a že by bolo dôležité v rámci vašeho predsedníctva tak učiniť. Rumunsko je krajinou, kde vidiecké oblasti sú práve okrajovými či horskými Viac ako 20 miliónov mladých ľudí poprvýkrát nastúpi pred, e, k urnám pri voľbách, európskych voľbách. Ako chcete viac zapojiť týchto ľudí? Ako im chcete pomôcť a motivovať ich, aby vôbec sa dostavili? Teraz má slovo pán Nika. E, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, vážení členovia vlády. Chcem vám poblahoželať e, k spôsobu, akým ste prezentovali priority rumunského predsedníctva. Nuž a aby ste sa nemýlili, musím vám povedať, že niektoré z úvah kolegov nesúviseli e, s rumunským predsedníctvom, ale tak povediac s blížiacim sa predvolebným bojom. E, treba chápať i slova pána Ferhovštata, ktorý sa určite trochu hnevá. Inak e, vám chcem poblahoželať spolu s ďalšími 200 e, úradníkmi a stovkami ďalších, tými 200, ktorí sú v Bruseli a ďalšími stovkami pracovníkov, E, vám všetkým chcem zaželať šťastia vo vašej práci, na pilieroch vašej činnosti smerom ku kohezii, bezpečnosti, konvergencii, pretože to všetko sú milníky pre Rumunsko a ako také určite vstúpia i do histórie. Ešte raz vám želám veľa úspechov. Teraz má slovo Patricia Toja a to na minútu. Ďakujem pekne. Chcem e, úprimne privítať pani predsedkyňu rady. Vy ste boli kedysi členkou našej politickej skupiny tu v parlamente. Chcem vyzdvihnúť niekoľko aspektov, mnohé sme tu už počuli, s mnohými vecami súhlasím. Len sa pripájam k predrečníkom, ale dodám dva aspekty. Najprv e, sociálny pilier. Je to jeden z kľúčových pilierov predsedníctva eh, Rumunska. Je to predsa téma, ktorá má osobitný význam pre budovanie kapacít Európskej únie v týchto eh, ťažkých časoch pre našich občanov. Bude to zásadná otázka, na eh, situácia našich občanov. Európska únia musí byť jasné, že je na stane pracujúcich, zabezpečenia detí, pracujúcich. Ide tu o priemysel, pretože Európa vlastne už nerastie a mohla by oveľa lepšie čeliť problémom, ktoré má. Týmto spôsobom možno problém riešiť s osobitným zameraním. Ďalší rečník, nech sa páči, pán Danty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste prišli vo vzťahu, alebo teda eh, kvôli vašemu predsedníctvu. Eh, kvôli voľbám budete mať veľmi krátky čas a veľmi silný tlak rýchlo uzvať, eh, uzavrieť jednotlivé témy. Naďalej si myslím, že sú tu mnohé slabiny a hranice našich úspechov. To všetko vedie k protieurópskym postojom. Preto si myslím, že treba dovršiť e, spoločný trh, treba nájsť e, potrebné mechanizmy, ktoré umožňa aj digitálne zmeny v našej spoločnosti. A tu treba hovoriť ešte o jednej veci a ňou je požiadavka dozoru nad e, trhom nariadenie v tejto súvislosti. Snáď bude môcť rumúnske predsedníctvo dotiahnuť, snáď budeme vedieť ukázať, a to je potrebné, že obchod e, s produktami, ktoré sú bezpečné, je dôležité e, a je preto dôležité mať e, ideálnu kongruenciu. Teraz máme e, proces KHDI, máme 25 rečníkov, ktorí sa prihlásili. Nemôžem dať slovo všetkým. Dáme slovo len desiatim rečníkom z 25 a rozdelíme to podľa skupín, tak aby všetky politické skupiny boli zastúpené. Ako prvý má slovo pán Pasku. Doamna prim-ministru, domnule președinte, fiecare președinție trebuie să... Ďakujem veľmi pekne. Každé predsedníctvo by sa malo zamerať na tri body. Poprvé, pre, e, treba rozvíjať myšlienky predošlého predsedníctva, potom si treba stanoviť svoje vlastné ciele a potom byť aj v harmónii všeobecne s EÚ. Rumunsko e, predstavilo svoj program a tieto tri body aj splnilo dnes. Tu máme množstvo útokov na doterajší poriadok. Rumunsko by malo chcelo posilniť EÚ a malo, e, je dôležité, aby bolo silný pilier tohto posunu. Chceme, aby EÚ e to neboli len inštitúcie, dôležité je, aby sa každá aj členská krajina v EÚ snažila e, o pokrok, pretože budúca únia Eh, bude sa opierať o ochranu inštitúcií v členských krajinách, takisto sú tu ekonomické, vojenské eh, eh, úsilia súčasne s konaním na úrovni EÚ. To samozrejme nemožno dosiahnuť, keď budeme mať alebo budeme sledovať len stranické záujmy a musíme mať naozaj úprimnú spoluprácu. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Muresan. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani premiérka, kolegovia. Vaše prvé predsedníctvo EÚ to je určite historický e, moment pre e, Rumunsko. Tento, toto predsedníctvo e, si rumunský národ zaslúži. Rumunský národ je na to i pripravený. Vidíme to, že po dva roky e, ľudia sú eh, v uliciach, eh, demonstrujú za európske hodnoty, za nezávislé súdnictvo a to pod európskou vlajkou. Európske predsedníctvo, eh, sme naň hrdí, ale sú to i povinnosti. Treba dovršiť určité európske témy. Ide tu v prvom rade o viacročný finančný rámec Musíme zabezpečiť e, e, príjemcom európskych prostriedkov, e, aby naďalej mohli ich poberať. Ďalej Brexit. Situáciu musíme po dnešnom hlasovaní zohľadniť európskym občanom, ktorí sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, musíme poskytnúť bezpečnosť do budúcnosti Inak samozrejme treba rozvíjať aj východné susedstvo e, a to musí byť na programe. Rumúnsky národ od vás očakáva, že tieto témy budete i riešiť. Slovo má pán poslanec Marias. Grazie, prezidente. Kyria Ďakujem pekne. Vážená pani premiérka, budem hovoriť o migrácii, o tejto téme, pretože je to opäť deja vu. Rada nemieni posunúť veci na vyššiu úroveň. Krajiny sa tvária, že všetko ide ako má a nariadenie, dublinské nariadenie sa nemieni meniť. Grécko, Taliansko a ďalšie krajiny sa stávajú rukojemníkmi pre pretože musia mať oveľa viac migrantov na svojom území, pretože cez pevninu, cez Turecko teraz prúdia utečenci. Chcel by som hovoriť takisto aj o systéme povoľovania, udeľovania azylu, ako by sa to malo zmeniť. Dublinské nariadenie číslo 3 Myslím si, že by nemali utečenci zostávať v prvej krajine vstupu, že by sa to malo zmeniť, mali by sa rozdeliť medzi všetky členské štáty. Ďakujeme pani Grapiny na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani premiérka, kolegyne, kolegovia, hostia. Chcel by, chcela by som poďakovať všetkým z vás, ktorí dôverujú rumunskému predsedníctvu ja som bola vo vláde, sama poznám veľmi dobre túto vládu. Viem, že odvedú dobrú prácu. Nebudem veľa hovoriť o programe, e, pretože poprvý raz máme veľmi široký e, front, keď každý prispel k programu rumunského predsedníctva. Ja poviem len jednu jedinú vec. Je škoda, že kolegovia ktorí prichádzajú s dezinformáciami do parlamentu a potom ich tu šíria ďalej a používajú. To je jednoducho v Európskom parlamente, ktorý naozaj pracuje proti dezinformáciám. Áno, ja viem, že je volebná kampaň, že už sa začína, ale prestaňme útočiť na členské štáty EÚ len preto, že sa ujali predsedníctva EÚ. Program je užitočný, o tom hovorme. Ako tento program naplniť? Priority, o tom hovorme. Nehovorme o veciach, o ktorých sme si neistí, či sú pravdou. Ja želám predsedníctvu úspechy. Dnes budeme hlasovať na plenárke o dôležitom e, spise, vstupujeme do rokovaní a až potom, po predsedníctve, môžeme povedať, ako dobre sa ho zhostilo Rumunsko. Želám vám všetko najlepšie. Ďakujeme vám. Pána Kuneva. Pani Kuneva, som veľmi rada, že vás tu vidím v roku 2018 ste prišli aj s pánom Pirinským, aj s pani Grapiny. Boli sme v Bulharsku na konferenciu, ktorú som zorganizovala na Balkáne, teda o Balkáne. Poznám vás teda. Rumunsko je však zlý príklad, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, miest a sociálneho zabezpečenia. Je to tak? Skutočne spolupracovali ste s nami 4 roky. Poznáte priority Európskeho parlamentu, sociálny pilier, ľudské práva, revízia spoločného európskeho azylového systému. Tieto by sa teraz mali stať vašimi prioritami. Želám vám, aby všetko dobre dopadlo. Ďakujem. Kolegyňa Jarok. Vážená pani premiérka, želáme vám všetko, všetko najlepšie do vášho predsedníctva. Ďakujem, že ste zvýraznili tie najdôležitejšie body z programu Súdržnosť je jedna z najdôležitejších vecí pre nás a takisto hospodárske rozdiely sú dôležité, ako ste spomenuli. Prístup ľudí, sprístupnenie práv ľuďom v rámci sociálneho pilieru. Takže súdržnosť, o ktorej ste hovorili, má svoju závažnosť. Budeme k vám zhliadať nasledujúcich 6 mesiacov, pretože vieme, že máte v tejto téme veľké skúsenosti. Na vašom území žijú veľmi chudobní e, Európania, Niektorí sú Ďakujem pekne za otázky, ktoré sa týkajú Rómov. Ďakujem za odpoveď pána Marinesku. Ja viem, prečo odpovedal, ako to ako odpovedal. Potrebujeme opäť hovoriť o chudobných. A vy v predsedníctve by ste mali vyslať jasný signál celej Európe, že máme 120 miliónov chudobných v Európe a týchto treba pozdvihnúť z chudoby v nasledujúcich rokoch. Prosím vás, dajte dôraz na takúto problematiku aj vo vašom programe a vítame vás medzi nami. Ďakujeme. Teraz na jednu minútu eh, má slovo ďalšia rečnička. Eh, vážené kolegyne, vážení kolegovia, možno to nie je náhodou, že dnes, 12 rokov potom, čo Rumunsko vstúpilo do EÚ, hovorí pani Zoana, Hovoríme o prioritách predsedníctva Európskej únie, za kormidlom je Rumunsko. Rumunsko má 169 e, ročné výročie od Mihaila Minesku. Je to náš básnik, ktorý bol preložený do viacerých jazykov. Je to pre nás dňom našej kultúry. Čo sa dnes deje práve tu v Európskom parlamente? Ako predstavujeme Rumunsko prostredníctvom pani premiérky Dancilaovej? Ako predstavila víziu, mandát? Pre nás je to príležitosť na oslavu. Musíme byť hrdí na to, že sme sa stali členom európskej rodiny, členom Európskej únie. Využijem túto príležitosť a zaželám vám všetko, všetko dobré, e, pani premiérka Dančilaová a takisto rumunskej vláde. E, Ďakujem. Kolegovia, prosím, verte v kapacitu a vízie Rumunov počas ich mandátu. Je pre mňa veľkou cťou, keďže som europoslankyňou, spolupracovať na tematikách, ktoré bude riešiť moje predsedníctvo. A čo sa týka predsedu poľnohospodárskeho výboru viem, že e, spoločná poľnohospodárska politika je veľkou prioritou. Preto sa chcem spýtať, akú máte víziu rumunské predsedníctvo v poľnohospodárstve, čo navrhujete e, v tejto oblasti politiky. Ďakujem pekne. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, skutočne, vážená pani predsedníčka. Vy a členovia vašej vlády kritizovali ste Európsku komisiu a to pri viacerých príležitostiach, tvrdiac, že aktivity, ktoré vykonáva komisia, sa robia na základe nesprávnych informácií a vy a vaši členovia vlády videli aj uznesenie parlamentu, kde sa uvádza, že sú tu zahraničné mocnosti, ale ako si myslíte, že je možné pre vás spolupracovať s parlamentom a inštitúciou, inštitucionálnymi partnermi, keď tu nie je takáto dôvera? Vy sami ste povedali, že je potrebná táto dôvera. A takisto ešte jedna vec. Keď hovoríte o prioritách rumunského predsedníctva v Rumunsku, televízny kanál prestal vysielať, pretože odvysielal obrázky z 10. augusta, teda z tých protestov. Ide tu o propagandu, ide o vykonávanie na násilia na novinároch. Voľná, slobodná tlač, slobodné médiá neexistujú. To by vás malo znepokojovať, vážená pani predsednička, alebo teda ešte stále zmýšľate v Čaučesk- logikou Čaučeska, kde propaganda sa uprednostňovala pred pravdou. Ak by ste skutočne boli Rečník bol prerušený. Teraz dostane slovo ďalší rečník. arvoisa mm, no, puhemies romanian puheenjohtajakaudella. ďakujem pekne vážený pán predseda počas rumúnskeho predsedníctva sa objavili dôležité body teda dúfame, že zaznamenáme pokrok, pokiaľ ide o jednotlivé body. Chcel by som poukázať na to, že treba chrániť predovšetkým whistleblowerov, nahlasovateľov nekalých činností a treba poukázať na takéto porušenia, či už je súkromný alebo, privát, alebo štátny sektor, treba vždy poukázať na nekalé praktiky. Musí tu byť možnosť spoliehať sa na ľudí, pretože jednoducho, ak nie, tak môže takáto nekalá praktika pretrvávať celé roky. Na rade sú už pripravené základy, pokiaľ ide o právny základ týchto dokumentov. Parlament nezistil žiadne problémy a ja si myslím, že, sa to, že to treba zablokovať na rade. Niektoré krajiny sa snažia zabrániť nejakému pozitívnemu výsledku týchto rokovaní a chcú zabrániť tomu, aby tu nebola nejaká minimálna ochrana na hlasovateľov nekalých činností. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Klaudio Tapardel. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Predsedníctvo v rukách mojej krajiny je veľká vec Rumunsko celej Európskej únie ukáže, že je pripravené a schopné a že môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zvládanie európskych tém. Rumunsko má strategickú pozíciu a zároveň má byť aj takým faktorom pre rovnováhu a to na to, aby sa tu stavali mosty medzi východom a západom. Rumunsko je európskou krajinou, je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, že treba vsádzať predovšetkým na jednotu a solidaritu a to na prospech všetkých kolegov. Je mi ľúto, že musí, musím povedať, že pán Feroštát a ostatní sa všetci mýlia, že ste boli zmanipulovaní. Este un stat de drept, iar guvernul României susține drepturile și libertățile. Škoda, že ste takto zautočili na Rumunsko. Rumunsko je právnym štátom, podporuje hodnoty a slobody Rumunov. Zatiaľ, čo teda tí, ktorí hovoria niečo iné, porušujú ústavu. Takže my dúfame, že rok 2019 bude rokom, bude rokom, kedy e, Rumunsko a Bulharsko vstúpia do šengenského priestoru. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán komisár Ansip. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený, vážená pani predsedkynia vlády, vážení poslanci, poslanky. Chcel by som sa poďakovať vám všetkým za túto intenzívnu diskusiu. Ako vieme, Počas rumunského predsedníctva sa udejú také veci ako Brexit, udejú sa voľby do Európskeho parlamentu a budú prebiehať aj rokovania ohľadne ďalšieho viacročného finančného výhľadu. A zároveň sme museli ukončiť rokovania o 242 odlišných návrhoch. Spoločne urobíme a vykonáme dobrú prácu. Povedal to Klaus Johannes minulý týždeň v Bukurešti na, počas návštevy kolegia v Bukurešti ja som pochopil, že rumúnsky ministri berú tieto slova vážne. Ja sa teším na plodnú spoluprácu medzi parlamentom európskym, Európskou komisiou a rumunskými kolegami počas ich predsedníctva. Želám veľa úspechov predsedníctvu Rumunska. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani predsedkynia vlády Dancile. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som veľkou pozornosťou počúvala túto rozpravu. Bola to rozprava s mojimi bývalými kolegami v Európskom parlamente. Úprimne povedané, bolo by som očakávala skôr návrhy, riešení, to znamená taký pozitívny vstup v tom zmysle, aby všetci občania európsky, ktorí dnes nás pozerajú, sa na nás pozerajú a by mohli nájsť v rámci tejto diskusie určité odpovede na problémy, ktoré máme, starosti, ktoré zažívajú a teda problémy, ktoré zažívajú v jednotlivých regiónoch a krajinách. Tak ako som to už predtým povedala, ja som sem neprišla dnes na to, aby som sa tu eh, aby som sa tu zodpovedala niekomu. Ja som v Európskom parlamente ako predsedkynia vlády. Ja som prišla ako predsedkynia vlády krajiny, ktorá si želá, aby sme mali silnú Európsku úniu. Želáme si sa priblížiť európskym občanom a to v všetkých členských krajinách. Ja by som sa týmto chcela poďakovať pánovi podpredsedovi komisie za jeho pekné slova, za dôveru, ktorú Európska komisia vyslovila na adresu rumunského predsedníctva. Potrebujeme vašu podporu a ja som presvedčená o tom, že spolu s Európskou komisiou, spolu s Európskym parlamentom budeme môcť sa postarať o stabilitu a konsenzus v tých zložkách a témach, ktoré máme pred sebou a ktoré sú na programe Európskej únie. Budem sa snažiť ponúknuť odpovedať na niektoré otázky. Pán Stolojan, moji ministri sú skúsení. Už v predprípravnej fáze sa pripravovali na predsedníctvo, boli v kontakte s predsedami komisí, z výborov tu v parlamente, ako aj s jednotlivými komisia, komisármi, to znamená s ich sekretariatom, ktorí sa venujú k jednotlivým témam. Opierame sa o skúsenosti generálneho sekretariátu Európskej rady. Prosím vás, nemyslíte si, že ministri sa týmto témam nebudú venovať, že nedostoja očakávaniam a štandardom a nebudú hľadať pozitívne riešenia a odpovede. Ako Rumunka by som bola od vás čakala, že budete ako občan Rumunska takisto viac dôverovať ministrom a vláde Rumúnska. Hovorili ste tu o povinnosti predsedu vlády predsedníckej krajiny stretávať sa s predsedami vlády ostatných krajín. Ja som na toto pripravená. Som pripravená vyjadriť sa aj v holandskom parlamente. Som pripravená oznámiť aj rumúnskému prezidentovi to, že tieto témy by mali byť z jeho strany spomenuté na jednotlivých samitoch, pretože on nás tam bude reprezentovať. A pokiaľ ide o europriestor, pokiaľ ide o eurozónu, plán pre eurozónu bol už schválený, vytlačený a obsahuje jednotlivé kroky v tomto smere. To znamená, my sme ponúkli výsledky. Ak by ste chceli tento program mať, tak ja vám tento program môžem dať k dispozícii. Chcela by som sa poďakovať predsedovi SND za podporu. Chcem sa poďakovať pánovi Bulmanovi. My vás môžeme uistiť o tom, že právny štát podporujeme, ale rovnako podporujeme aj ľudské práva. Práva teda tých, ktorí museli trpieť, trpieť pod ťarchou zlých rozsudkov. Pán Ferhoštát, je mi ľúto teda už, že nie je medzi nami miestnosti. Chcela by som vás uistiť o tom, že my tieto témy poznáme, ktoré máme pred sebou, aj naše úlohy a práve z tohto dôvodu som apelovala, aby sme sa snažili o spoločnú zhodu. Potrebujeme spolurozhodovanie, potrebujeme konsenzus a budeme sa uberať týmto smerom. Zároveň by som bola očakávala, že predseda politickej skupiny v Európskom parlamente sa vyjadrí k niektorým bodom európskej agendy a nebude sa sústrediť na vnútropolitické body programu krajiny, ktorá sa práve zhostila predsedníckej taktovky. Myslím si, že keď hovoríme o dôveryhodnosti, treba mať vždy plnú mieru informovanosti. Bola by som sa rada od neho dozvedela, že čo vlastne má proti rumúnskej vláde. Ja by som mu odporúčila, aby prenechal rozhodnutie Rumunom, aby veril ich čestnosti, aby sa nesnažil presadzovať svoje vlastné myšlienky a nanútiť ich Rumunom. Kolegovia, kolegyni, ja som presvedčená o tom, že máte dobré odporúčania aj pre ostatné krajiny, ale myslím si, že každému národu by sme mali, každej krajine by sme mali nechať možnosť voľby, ohľadne toho, ako to on posúdi. Pani Keller, vy si myslíte, že veľa Rumunov išlo do ulic na to, aby protestovali za lepšiu správu vecí verejných. Ja si myslím, že ste zle informovaná, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných. Uvediem pár čísiel, ktoré poukazujú na to, že čo to znamená. Máme hospodársky rast väčší ako 4 hospodársky deficit na úrovni 2,92%, pracovnosť, nezamestnanosť pod 2, 4%. <clears throat> Ja si myslím, že toto hovorí o dobrom vedení štátu. A niektorí kolegovia v Európskom parlamente, bohužiaľ, tieto vzbudili takýto dojem nesprávny, ak chcete, ja vám dám k dispozícii všetky čísla a takisto vás môžem informovať aj o tom, čo robila rumunská vláda na to, aby rumunskí občania mali lepší život, aby mali dobrú vládu. Možno by ste mohli porovnať našu krajinu s ostatnými čo do výsledku a potom zistíte, že Rumunsko má takú vládu, ktorá vie, čo sa deje, ktorá sa stará a starala o problémy našich občanov. Pán Paška sa ma spýtal, že prečo že prečo sú tu tieto problémy. Ja si myslím, že my musíme všetci urobiť všetko preto, aby sme videli, že čo nás spája, niečo nás rozhoduje. Pretože iba spoločne zjednotení iba takto zomknutí môžeme urobiť dôležité kroky v prospech Európskej únie. Ja by som sa chcela mimoriadne poďakovať Marii Joao za jej pekné slova a skutočne ten summit v Sibiu nám dá možnosť, aby sme vytvorili budúcnosť Európskej únie a naplánovali ju. Ja si myslím, že keď skutočne chceme hovoriť o budúcnosti, tak by sme naprieč politickými spektrami, naprieč jednotlivými inštitucionálnymi problémami mali nájsť spoločné riešenia, aby sme sa sústredili na našu spoločnú budúcnosť, budúcnosť našich občanov. Pán Höckmark, vláda by mala bojovať proti korupcii. Amnestia, a tu som už opakovala viac, nebude pripravovaná ako nejaký právny akt. Ja k tejto téme nemám žiadny konkrétny plán. Nechceme niekoho obhajovať, my chceme iba chrániť občanov, ktorých práva boli pošliapané a ja by som sa skutočne tešila, aby sme my, keď hovoríme o právnom štáte, keď hovoríme o justícii, že musíme bojovať proti korupcii všetci. A rumunská vláda to bude robiť, ale zároveň by sme nemali zabúdať na práva občanov, ktorí musia byť, ktoré musia byť takisto uchránené. A niektorí občania boli znevýhodnení kvôli protokolom medzi bezpečnostnou službou a justíciou. To znamená, tí, ktorí dnes tu nahlas hovoria, že chcú bojovať proti korupcii, že sa chcú zasadzovať za právny štát, Viacerí z nich teda v podstate chcú zamiesť niektoré veci pod koberec. A nechcú vidieť to, čo sa v Rumunsku skutočne udialo, že čo bolo vlastne súčasťou predchádzajúceho systému, kde sa opomínali ľudské práva. Pán Marinescu, vaša pozícia voči vláde Rumunska nie je opodstatnená. Povedali ste, že tu dochádza k útokom útokom PSD, to znamená útokom mojej strany a Alde voči justícii. Ja si však nič takéto nepamätám. Ja si nepamätám, že by žiadny Rumun mohol povedať, že rumunská vláda urobila nejaké rozhodnutie proti justícii. Všetky zákony v oblasti justície boli schválené v parlamente. Presia votului cetățenilor. A rumunská vláda je vlastne vyjadrením hlasov rumunských občanov. Hovorili ste o európskych fondoch. Ja si myslím, že ste sa odvolali skôr na technokratickú vládu, pretože my sme za jeden rok napravili všetko to, čo tu sa udialo. 26 čerpania sme dosiahli, a to tu nehovorím o poľnohospodárstve, Poľnohospodárstvo v priemere je na úrovni čerpania prostriedkov 27 to znamená, priblížili sme sa k tomu priemeru a bolo už dokázané, že my v poľnohospodárstve máme veľmi dobré výsledky, čo je vlastne výsledok tých opatrení, ktoré sme boli prijali a to napriek rozhodnutí, ktorý, niektorých poslancov, ktorí sa vlastne vyjadrili proti svojej vlastnej krajine. Pani Breso, územná celistvosť je dôležitá, dôležitá téma. Máme horské regióny, vidiecký priestor a ďalšie časti našej krajiny. My samozrejme budeme akceptovať vaše návrhy, aby sme to zakomponovali do nášho programu. Povedali ste, že 20 miliónov mladistvých, mladých ľudí sa poprvýkrát dostane k hlasovacím urnám v európskych voľbách. Pýtali ste sa ma, že čo môžeme urobiť na to, aby vôbec prišli k voľbám. Ja si myslím, že im musíme ukázať, že my máme pre nich riešenia. Mali by sme im ukázať, že naše rozpravy nie sú rozpravami medzi politickými zoskupeniami, že sú tu takéto spory medzi politikmi. My sa musíme starať o to, aby sme tu mali riešenia. Riešenia v prospech občanov a títo sa musia objaviť v tých rozhodnutiach, ktoré príjma Európska únia. Mám veľké očakávania, myslím si, že to dokážeme spoločne. Ja dôverujem európskym poslancom, dôverujem Európskej komisii, rade a myslím si, že spoločne v najbližších šiestich mesiacoch nájdeme tie odpovede, ktoré očakáva 20 miliónov mladých ľudí. To znamená tie odpovede, ktoré očakáva od nás 500 miliónov ľudí v Európe. Pani Jaroka, dúfam, že sa nemýlim, pri vyslovovaní vášho mena. Povedali ste, že my sme chudobnou krajinou a že by sme mali urobiť niečo na to, aby sa toto zmenilo. Minulý rok sme sa sústredili práve na to, aby sme pozdvihli blahobyt spoločnosti, prísne hospodárske opatrenia neboli správnym riešením pre členské štáty, zvýšili sme dôchodky, platy lekárov, učiteľov, profesorov, odborníkov. Takisto sme investovali aj do postihnutých, Investovali sme do malých podnikov, malých miest. To všetko bolo treba spraviť na to, aby sme pozdvihli blahobyt našej spoločnosti. A ešte nakoniec posledné slova, ktoré sa týkali poslednej odpovede, na ktorú by som tu chcela reagovať. Sú to skôr obvinenia. Ja som dlho rozmýšľala nad tým, či na to zareagovať alebo nie, ale myslím si, že občania dokážu rozlíšiť medzi pozitívnym a negatívnym postupom. Vážený pán Preda, rumunská vláda, rumunská predsedkynia vlády kritiz- nekritizuje Európsky parlament. Ja som bola poslankyňou v Európskom parlamente a vždy som hlasovala v prospech Európy. Po 9 rokoch v Európskom parlamente kde som nehľadala iba škandály, tak ako vy, kde som sa zúčastňovala na riešení pozitívnych riešení. Nikdy som nebola v rámci Európskeho parlamentu proti ostatným inštitúciám. Ja som kritizovala o niektorých rozhodnutiach, ktoré tu boli prijaté prirodzene, ale myslím si, že by sme mali mať určitú dobrú mieru. Hovorili ste o protestoch 10. augusta v Rumunsku. Čo však poviete o protestoch vo Francúzsku? Čo si myslíte o protestoch vo Francúzsku? Ja by som nechcela teraz reagovať na tieto problémy, pretože Francúzsko robí svoje vlastné rozhodnutia. Ale Francúzsko a žiadny iný poslanec z Francúzska tu nekritizoval svoju vlastnú krajinu. A to nikdy. Ja si myslím, že musíme mať dôveru v európske inštitúcie a myslím si, že náš postup bude dôležitý v prospech občanov, ktorí sa na nás pozerajú. Povedali ste niečo veľmi vážne, pokiaľ ide o slobodu tlače v Rumunsku. Ja by som vás chcela všetkých uistiť, mm, bývalí kolegovia, vážení komisári, ja by som to chcela tu v Európskom parlamente povedať. Rumunská vláda nemá nič do, dočinenia s tým, že to znamená, neurobili sme nič na úkor slobody tlače. To je príklad dezinformovania. Áno, je pravda, že jeden jedna televízna stanica musela prerušiť svoje vysielanie na 10 minút, ale toto bolo rozhodnuté na úrovni Rady pre vysielanie. Neviem prečo sa to udialo, rumunská vláda nemala s tým nič dočinenia. Zároveň sa musíme však pozrieť aj na to, že ak budeme mať dôver, väčšiu dôveru v naše rozhodovacie procesy, tak musíme byť veľmi obozretní a dávať pozor na to, čo hovoríme. Mali by sme hovoriť iba pravdu, pretože Inak každý z nás bude odsúdený jedného dňa a je veľmi dôležité, aby aj tieto negatívne, negatívne e, súdy tu vynášané môžu niekedy sa vrátiť aj tomuto parlamentu. Ďakujem vám všetkým, počítam s podporou Európskeho parlamentu a komisie a želám vám, želám nám aj všetkým veľa úspechov. Ďakujem.